Dámy a páni, istotne si spomínate, že 6. júla proti Korvinovi Mikem bola prijatá sankcia za jeho neakceptovateľné podmienky, pokiaľ je afrických migrantov počas zasadnutia zo 7. júna. Pán Korvin Mike sa odvolal a predsedníctvo sa touto sťažnosťou predsedníctvo sa touto sťažnosťou zaoberalo a jednomyselne prijalo moje rozhodnutie. Toto sankcie stráca pán Korvin Mikes nárok na denné dávky počas desiatich dní a je zbavený všetkých aktivít parlamentu na dĺžku 5 dní. Bude však môcť hlasovať v pléne. Sankcie sa budú konať od dnešného dňa od 12. septembra. Patričné orgány v Taliansku ma informovali o zvolení Andrea Čoku od 7. júla. Pán Čoka ide na miesto pána Gianluca Bonana. Vítam nášho nového kolegu a pripomínam, že teraz bude musieť plniť jednotlivé podmienky, ktoré sú tu v